Um, vlastne návrh uh, kolegu uh, Dieza de Meru. Ide o vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov. Uh, udelujem spravodajcovi slovo na 4 minúty. Nech sa páči. Pani predsednička, pani komisárka, a chcel by som v prvom rade podekovať kolegom, ktorí so mnou spolupracovali. Ďakujem im za podporu pre túto správu a za to, že ju pomohli vylepšiť. Ďakujem aj e, za to, e, že môžem upozorniť na určité terminologické otázky. Myslím si, že by bolo lepšie hovoriť o e, zákonnom a nezákonnom pristahovalectve. Nemali by sme teda hovoriť o illegal, ale o irregular immigration. Mali by sme teda sa zasadiť za takéto nové používanie týchto výrazov v niektorých členských štátoch E, toto nie je ešte právne definované. E, niekedy e, ide o trestný čin, niekde nezákonný pobyt nie je trestným činom. Takže toto je dôvod, prečo by sme nemali kriminalizovať túto činnosť vo všeobecnosti. Z tohto dôvodu v dôvodovom vyhlásení E, vlastne žiadame, aby sa revidovala terminológia a zjednotila terminológia v tejto oblasti. Potrebujeme nájsť presnú a vhodnú definíciu tohto nezákonného pristahovalectva. Pokiaľ ide teda o merit veci sieť styčných dôstojníkov, bola e, vytvorená riadením z roku 2004 a síce radou a títo styční dôstojníci sú zástupcovia konkrétneho členského štátu a budú zaslaní, e, teda e, zaslaní do tejto inštitúcie, aby prispeli k e, boju proti ilegálnemu pristahovalectvu a aby pomohli aj v rámci administratívy pristahovalectva. Ide tu o predlženie tohto nariadenia Všetci vieme, že úlohou Frontexu je pôsobiť ako koordinátor medzi členskými štátmi v rámci ochrany hraníc tiež posudzovať rizika, zasahovať, kontrolovať vonkajšiu hranicu a pomáhať štátom vždy vtedy, keď potrebujú technickú či operatívnu pomoc mm, na vonkajších hraniciach, aby mohli spoločne postupovať. Je veľmi dôležité, aby úloha Frontexu bola eh, realizovaná efektívnejšie a efektívnejšia by bola vtedy, ak by bolo e, možné túto sieť lepšie využívať. Návrh úpravy tohto predpisu si kladie za cieľ využiť už skúsenosti a vedomosti príslušných odborníkov v oblasti imigrácie. Táto otázka vlastne nebola pôvodne nastolená. Okrem toho, táto pozmienená úprava sa zaoberajú otázkami prístupu k informáciám. Ide o siete, teda k informáciám, ktoré budú na zabezpečených a chránených sieťach. A nakoniec ide o to, aby sa vytvoril mechanizmus, ktorý umožní predkladanie správ zo strany týchto styčných dôstojníkov pokiaľ ide o otázku imigrácie. Pokiaľ ide o právne opodstatnenie, článok 73 a 73, a 63b budú zohrávať e, kľúčovú úlohu. Toľko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz za komisiu pani komisárka Malstromová. Ďakujem pekne, pani predsednícka. Chcel som poďakovať výboru LIBE, hlavne pánovi spravodajcovi a aj tieňovým spravodajcom za prácu, ktorú vykonali na tomto dôležitom materiáli. A ocenujem aj dohodu, ktorá nastala s radou. Čiže ide o dôležitú užšiu spoluprácu medzi Frontextom a sieťou styčných dôstojníkov. Hlavne ide o vytvorenie zabezpečenej platformy IT. A to má vlastne umožniť vzájomnú informovanú informovanosť v rámci siete. Teší ma aj to, že prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, ktoré predložil parlament, sa aspekty ľudských práv vo veciach e, e, migrácie do, aj z tretich krajín budú náležite zohľadňovať. Hlavne hovoríme o tzv. irregulárnej migrácii. E, vlastne myslím, že samotná zmluva v článku 79 hovorí o nezákonnej, čiže illegal migrácii. Ale my tu hovoríme o irregular, nepravidelnej alebo irregulárnej. Opierame sa aj o štokovský program a tá sieť styčných dôschodní, e, pracovníkov má vlastne e, venovať pozornosť aj príslušným javom, ktoré sa týkajú tohoto typu imigrácie. Hovoríme, že tento nástroj bude veľmi dôležitým pre spoluprácu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k rečníkom za politické skupiny. Prvým rečníkom e, za PPE na dve minúty pán Koelio. E- Ďakujem, pán predseda. Vážená komisárka, vážení kolegovia v parlamente, v tomto pléne sme navrhovali e, dokumenty, ktoré boli zamerané na to, aby sme našli adekvátnu odozvu na migračné toky, nepravidelná migrácia a nelegálna, čiže ukrytá, respektíve nezákonná imigrácia. No a zároveň v súlade aj s návrhom pána Diaza de Meru, tak môžem povedať toľko, že on už preskúmal tie pozmenujúce návrhy, ktoré sme predložili. A pozmenujeme to, čo sme vytvorili v roku 2004, keď sme vytvárali prvý návrh tejto siete. Je to naozaj veľmi dôležitý a kľúčový nástroj pre spoluprácu. A Frontex bol práve vyčlenený alebo vytvorený s týmto účelom. Zároveň je dôležité uvedomiť si aj to, že potrebujeme mať adekvátne zastúpenie jednotlivých členských štátov vo fungovaní Frontexu pokrývame v podstate 35 štátov, v rámci ktorých potrebujeme vytvoriť akési hostiteľské orgány, ktoré budú pomáhať bojovať v boji proti migrácii. Frontex vždy operuje mimo územia Európskej únie. To je veľmi dôležité. Musíme si uvedomiť, že práve preto je kľúčové, aby sme mali adekvátnu spoluprácu s krajinami, z ktorých táto imigrácia pochádza alebo kadiaľ migranti prechádzajú. Musíme dokázať zabezpečovať efektívny zdroj informácií, znižovať riziko a efektívne spolupracovať s tretími krajinami. Informácie, ktoré prenášajú tieto siete, môžu byť v prenášané prostredníctvom bezpečného internetového prepojenia medzi členskými štátmi, ktoré majú na starosti e, ochranu vonkajších hraníc a zároveň medzi ich orgánmi, ktoré zodpovedajú za kontrolu migračných tokov. A zároveň je nevyhnutné, aby sme sa pozreli na informácie, akým spôsobom monitorujeme externé hranice. Pán Diaz de Mera, musím povedať, že toto bol naozaj vynikajúci kus práce, nielen z osobného pohľadu, ale aj čo sa týka jeho kvality a kvantity. A mali ste naozaj veľkú mieru angažovanosti v tejto téme. To je veľmi dôležité. A preto je dôležité, aby sme sa dostali do súhľadu už v prvom čítaní. Za Progresívnu alianciu socialistov a demokratov teraz vystúpi Claude Moraes. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Využijem túto príležitosť, aby som vystúpil e, v mene pani Gion, ktorá je tieňovo spravodajkyňou za SND. Chcem poďakovať pánovi Diaz de Mera, že aktívnym spôsobom konzultoval túto tému so všetkými tieňovými spravodajcami, ako obvykle, a veľmi úspešne dokázal posunúť ďalej rokovania s radou. E, kým návrh komisie bol založený najmä na technických modifikáciách pôvodného návrhu, e, teraz sa nám podarilo vytvoriť lepší priestor pre porozumenie, najmä berúc do úvahy komplexnosť a rozsah pôsobnosti styčných styčných dôstojníkov naozaj pracujú v veľmi komplexných a zložitých témach a práve preto je veľmi dôležité z dôvodov transparentnosti a zároveň s cieľom zabezpečenia lepšej výmeny informácií s Európskym parlamentom aby organizácia ako je UNHCR alebo orgány pre podporu azylu boli zapojené do tohoto procesu. Rovnako je veľmi dôležité, aby sme propagovali e, prístup založený na ľudských právach práve tak, ako to spomenula pani komisárka. A zároveň nemusím pripomenať aj to, že v kontexte e, riešenia zmiešaných migračných tokov e, vyčlenovanie týchto vsičných dôstojníkov v tretich krajinách môže zbudzovať e, zmiešané odozvy, najmä z pohľadu práva jedinca na opustenie jeho krajiny a zároveň z pohľadu práva azylantov hľadať azyl a ochranu pred prenasledovaním. Ďalej, čo sa týka tej vášnevej debaty o terminológii, tak v memorande o porozumení máme uspokojivý politický kompromis e, v tom, čo sa zdá, že je nekonečnou debatou. Ďakujem pekne, pán Diaz a Chcem to ukončiť tým, že vám veľmi pekne ďakujeme za vašu správu. Ďakujem veľmi pekne. No a za ALDE vystúpi e, pán Žev, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Veľmi rád by som sa pridal ku kolegom, ktorí ocenili úsilie spravodajcu spravodajcovi sa podarilo vytvoriť veľmi správnu klímu, veľmi správnu zmes e, postojov a zosúľadiť veľmi komplexné názory na veľmi zložitú tému. Podarilo sa mu zároveň dosiahnuť veľmi uspokojivé kompromisy vo viacerých citlivých témach. Ako zástupca liberálov a demokratov by som rád povedal toľko, že dobrým výsledkom tohoto celkového prístupu je okrem iného aj to, že otvárame otázku ľudských práv a že v podstate pridávame tento rozmer ľudských práv v celé celej problematike migrácie. Sústredujeme sa na migráciu a takýmto spôsobom ochraňujeme ľudskú dôstojnosť a zároveň zabezpečujeme správny humanitárny prístup v rámci tohoto zložitého fenoménu a vlastne pomáhame úradníkom a zamestnancom Frontexu, ktorí sa zaoberajú s touto témou, vysporiadať sa s týmto fenoménom. To by malo zlepšiť e, vlastne celkovú úroveň komunikácie. Najmä zlepšená spolupráca medzi styčnými dôstojníkmi a zamestnancami Európskej agentúry je veľmi dôležitá. Tento priestor, ktorý im poskytneme, im zabezpečí lepšie poznanie a lepšie know-how a to by malo byť viac nápomocné pre všetkých tých, ktorí sú zapojení do riadenia migračných tokov. Mali by sme byť efektívni vo svojom riadení. Samozrejme, pretože celý proces migrácie, celý fenomén migrácie e, bude iba narastať a podobne to bude, bude aj do budúcnosti. Bohužiaľ, musím vás prerušiť, mali ste len dve minúty, bolo tu isté nedorozumenie. Máte vyčlenený rečnícky čas iba na dve minúty, pevne verím, že ste povedali všetko, čo ste chceli povedať. V každom prípade ďakujem pekne. Hovorí pani predsedajúca, na jednu minútu má slovo pani Kaler za zelených, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Rovnako a ja chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Diaz de Mera za vynikajúci kus práce. Styční dôstojníci pre migráciu by nemali byť len e, facilitátori pri deportáciách, nemali by sme ich tak vnímať. Mali by veľmi pozorne vnímať otázku ľudských práv v hostiteľských krajinách a najmä mali by vnímať úroveň ochrany, ktorá je poskytovaná azilantom som naozaj veľmi rada, že náš spravodajca dokázal spojiť viacero, viacero zmienok ľudských práv a hovoríme o ľudských právach ako o aspekte, ktorý v pôvodnom návrhe, návrhu úplne chýbal. Rovnako vítame aj to, že sa mu podarilo e, dať väčšiu úlohu Európskemu parlamentu, keďže je to jediný priamo volený orgán na európskej úrovni a máme naozaj ešte stále silnejšiu pozíciu aj po Lisabonskej zmluve, hoci nie každý si to uvedomil. Takže celkovo naozaj vám chcem poďakovať za tento vynikajúci kus práce a zajtra zajtra oceníme ten kompromis, ktorý sa vám podarilo vynegociovať a vyrokovať. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz eh, vystúpi za GUE NGL pán Tavareš. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcel poďakovať nášmu zácnemu kolegovi pánovi Diaz Demera za vynikajúci kus práce. Už to hovorili viacerí kolegovia. Mali sme výbornú spoluprácu počas celého tohoto procesu. No a predovšetkým si musíme uvedomiť, aké zložité a citlivé je zaoberať sa touto témou veľmi zložité je odkazovať na nepravidelných alebo nelegálnych imigrantov. To je vôbec tá citlivá, podstata citlivosti tohoto problému. A spravodajca veľmi dobre pochopil citlivosť tohoto problému a pri rokovaniach s radou a s komisiou sme nemali vždy veľmi ústretový postoj. Takže bolo dôležité, aby sme mali veľmi jasnú definíciu a aby sme dokázali korektnejším spôsobom pokryť aj fenomén nepravidelných migrantov a migrantov, ktorí nemajú správnu cestovnú dokumentáciu. Pozrieme sa na tému, ktorá je naozaj pomerne zložitá. Pozrieme sa na viac aspektov e, migrácie. Zdá sa, že sme mali veľmi represívnu odozvu na migrantov a táto éra sa skončila. Máme Frontex, máme Schengen, a tieto, e, títo styční dôstojníci zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri zosieťovaní e, týchto orgánov. Dostanú teraz nový mandát a v podstate celá ich aktivita je len kontrola a forma represie. A tu v parlamente e, lavica má isté prvky pravice vo svojom pohľade na ochranu. Uvedomili sme si, že represívna migračná politika nie je politika, ktorá by zaslúžila názov. Naozaj je nevyhnutné, aby sme dokázali ochrániť pozíciu týchto ľudí a ochránili ich konštruktívnejším spôsobom. Myslím si, že správa pána Diaz Demhra je krokom vpred a rozhodne vítame túto správu. Budeme hlasovať o kompromisnom návrhu, kompromisnom návrhu s radou v rámci prvého čítania. Myslím si, že mohli sme sa dostať ďalej, ale som rád, že sme sa dostali aspoň sem. E, za EFD e, pán Natl za, na 1,5 minúty pani predsedajúca. Jeden z tých hlavných eh, symbolov suvereného štátu je to, že dokážeme kontrolovať, kto vstupuje a nemôže vstupovať na, našej, na naše územie. Bohužiaľ, viacero vlád eh, v Spojenom kráľovstve odovzdalo túto eh, právomoc beztvárým byrokratom v Bruseli. A uvidíme, čo sa stalo. Máme tu situáciu, kde máme nekontrolovanú migráciu v rámci EÚ, ktorá vedie k tomu, že je tlak na platy, klesajú mzdy a pôvodní domorodí obyvateľia strácajú prácu. Som presvedčený, že táto sieť justičných dôstojníkov nemá žiadne právomoci zastaviť tento vývoj. Rovnako tu máme dvojznačný prístup k imigrácii. A keď ste z Austrálie alebo z Nového Zélandu alebo bohvie odkiaľ, tak máte tu strop. Ale keď ste napríklad z Lotyšska, z Polska alebo ktoréhokoľvek európskych štátov, môžete prísť do našej krajiny, nech sa páči. Toto je absolútne zlé. Argumentujeme, že toto by malo pomôcť kontrolovať nelegálnu imigráciu, ale čo sa deje, ak krajina, povedzme ako Rumunsko, ktorá v zásade dáva občianstvo stovkám tisícov e, nepravidelných migrantov. To je v podstate zosmiešnenie celého toho systému, paródia na celý systém. Ja som za to, aby zvolení politici v Spojenom kráľovstve mohli kontrolovať naše vlastné hranice. To, čo nepodporujem, sú nezodpovední, nevolení, vymenovaní uh, úradníci v Bruseli. Ja som posil, presvedčený tým, že posilnenie tejto siete by nebolo nevyhnutné, ak by každý konkrétny členský štát mal adekvátne právomoci kontrolovať, kto môže a kto nemôže vstúpiť na jeho územie. A práve preto vyzývam všetkých, aby zamietli túto správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Je tu otázka pani Morvaj. Pani Morvaj má otázku. Nech sa páči, pani Morvajová. Ďakujem pekne. Môj anglický kolega hovoril o tých ťažkostiach, ktoré vlastne e, poznajú na svojej koži práve v Anglicku e, v dôsledku pristahovalectva. Ja som z Maďarska. A žiaľ, u nás mnoho ľudí je nutených nakoniec vycestovať do Anglicka a pracujú tam treba ako zdravotné sestry alebo lekári alebo e, v iných pracovných zadeleniach v zdravotníctve, pretože v Maďarsku sú totiž hrozne nízke mzdy. Čiže títo ľudia získali veľmi vysoké vzdelanie v Maďarsku a odbornosť a pritom teda pracujú vonku. Teda moja otázka. Žiaľ, pani predsednička prerušila vyjadrenie pani poslankyne. Nech sa páči odpoveď na 30 sekúnd. Áno, ak lekári, zubári a tak ďalej chcú prísť a pracovať v Británii a majú potrebnú kvalifikáciu, sú vítaní. Ale momentálne čelíme takej situácii, kde náš trh je zasítený. Takže toto proste nie je správne potom, keď ešte stále ľudia z EÚ môžu prichádzať a dostanú prácu. Treba napríklad ten e, dnes ráno ma viezol na letisko taxikár, ktorý pôvodne bol vlastne e, murár. A teraz vlastne u nás e, pracuje ako taxikár. Myslím, že toto nie je správne. Ďakujem pekne, budeme teda pokračovať ďalej eh, a dám eh, slovo nezaradeným najprv pánovi Klejsovi na minútu a pol. Pani predsednička, je predsa prirodzené, eh, že Môžete počítať s mojou podporou, pokiaľ ide o to, aby e, sme zakázali ilegálne pristahovalectvo a aby e, Frontex, e, agentúra Frontex pracovala efektívnejšie. Každopádne chcem poukázať na to, že nemôžeme považovať za dobré, že sa teraz zavádza príliš veľa nových byrokratických procesov nemôžeme e, stratiť zo zreteľa, o čo nám ide. Ide nám o riešenie tohto veľkého politického problému a e, riešenie tohto politického problému si vyžaduje politickú vôľu. Existuje veľa členských štátov, e, ktorí ilegálnych pristahovalcov z politických, ideologických a iných dôvodov vítajú a síce tým, že im po istom čase udelia legálny štát status a e, to, z toho si berú potom príklad ďalšie krajiny, takže môžeme mať Frontex, môžeme mať čo chceme, ale ten hlavný problém e, stále zostane. Čo považujem za trošku zle v našej správe, je, že sa e, odporúča nehovoriť o nelegálnom pristahovalectve, ale o neregulárnom pristahovalectve. Skutočne nerozumiem e, týmto terminologickým rozdielom. Niekedy sa e, snažia totiž kolegovia vyriešiť problém tým, že sa pre ne nájde iné slovo, ale to nie je správne. Ide tu o nelegálnu imigráciu. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi eh, Papa Nikolaovi na dve minúty. Ďakujem pekne za slovo. Už samotná skutočnosť, že temer my všetci sme zablahožali, zablahožalali dnes pánovi spravodajcovi, všetci tí, ktorí sme pracovali aj ako tieňoví, tak eh, vieme, koľko práce bolo im vložených do tohoto materiálu a vlastne aj aký je výsledok. Vážení kolegovia, táto rozpráva je veľmi dôležitá, pretože teraz na európskej úrovni sa vlastne snažíme zvládnuť migračné toky. Či už ide o e, legálne, nelegálne alebo nepravidelné. Ide tu o otázku solidarity medzi členskými štátmi. Čiže snažíme sa čo najlepšie využiť nástroje, ktoré máme táto myšlienka vytvorenia siete imigračných styčných dôstojníkov, vlastne však tu hovoríme o asi 30 krajinách. Vytvorili sme Frontex, nedávno sme vytvorili aj tú agentúru pre azylantov a vlastne pokračujeme v úsilí a každý rok sa budeme snažiť veci vylepšovať. Takže o čo tu ide? Naozaj by sme mohli začať kombinovať tieto rôzne nástroje, Čiže napríklad ako Frontex môže spolupracovať s inými agentúrami, pričom sa využijú všetky existujúce nástroje, ktoré máme teda k dispozícii. Samozrejme je tu potrebná koordinácia. Niečo sme už dosiahli, ale potrebujeme pracovať efektívnejšie. Čiže nemôžem povedať, že sme dosiahli úplne uspokojivú úroveň. Treba z Grécko. Tam je 90% eh, toho nezákonného vstupu eh, na územie EÚ. Takže tam ozaj treba ešte urobiť veľký kus práce. A práve je jasné, že môžeme urobiť kroky vpred a nástroje nakoniec sú k dispozícii, treba ich využívať, ale potrebujeme solidaritu a koordináciu, aby sme dokázali lepšie pôsobiť. Vážení kolegovia a kolegyne, podporíme úsilie komisie, pokiaľ ide o iniciatívu tohto druhu, podporíme ju. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nasleduje pán Melcer. Ďakujem pani predsednička. E, Arbeit in der operativen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und Drittstaaten zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung. Diese erachtens vor allem in den Transitländern. Pracovníci Frontexu vykonávajú e, veľmi dobrú prácu. E, najmä v tranzitných krajinách je ich práca veľmi dôležitá pretože je potrebné e, zaoberať sa najmä v týchto e, krajinách e, výraznejšie bojom proti masovému pristahovalectvu. Je potrebné zabezpečiť, aby informácie styčných dôstojníkov podľa možností čo najrychlejšie a nebyrokraticky boli dávané k dispozícii národným orgánom. Vo všeobecnosti v otázke pristahovalectva musí zavládnuť lepšia spolupráca medzi všetkými aktérmi. Frontex musí byť posilnený e, po dohode všetkých členských štátov, aby bola zabezpečená efektívna práca najmä na našich vonkajších hraniciach. Ďakujem a teraz e, prejdeme k procedúre Catch Prvým rečníkom je pán Busutil. Grazie, signora Presidente. E, pala rapporteur al... Ako spravodajca vo veciach Frontexu by som chcel vyjadriť veľkú spokojnosť s tým, ako sa vyvíja smerovanie tohoto predpisu, pretože sa uberáme cestou k posilneniu Frontexu vlastne. Moja správa o Frontexe a vlastne poukazuje aj na zmeny, ktoré treba vykonať a o tom som tento mesiac hovoril. A vlastne teraz vyprší z okolností v tomto mesiaci aj príslušná lehota. A preto myslím, že v januári, v februári výbor LIBE bude schopný prijať pozmeňovacie návrhy týkajúce sa správy o Frontexte, čiže vlastne celé sa to podarí úspešne uzavrieť. A verím, že sa nám podarí tento proces uzavrieť čo najskôr. Avšak skúsenosť, že budeme mať k dispozícii týchto styčných dôstovníkov, to nám pomôže z hľadiska výmeny informácií a to bude aj na prospekt Frontexu. Ďakujem. Nasledujúcim rečníkom je pán Rossi. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Táto správa je pozitívna ak e, by e, však nebola e, tak splznená negatívnymi pozmeňovacími návrhmi, tak by bolo podľa nášho názoru bývalo lepšie, pretože máme strach nazvať veci pravým menom. Pozitívne možno hodnotiť, že sa plánuje táto sieť imigračných styčných dôstojníkov. Ide tu o, to, aby sa zabránilo nelegálnemu pristahovalectvu a aby sa pristahovalci navracali do krajín eh, pôvodu a e, ide tiež o lepšiu spoluprácu e, s veľvyslanectvami, so zastupiteľstvami e, dotknutých krajín. To všetko môže byť veľmi užitočné, aby sme túto problematiku riešili. Chceme tiež zabrániť obchodovaniu s ľuďmi. To je výzva, ktorú, s ktorou sa musí Európska únia vysporiadať. Ďakujem a teraz má slovo pán Obamaja. Ďakujem pekne, pani predsednička. Členské štáty vyšľú imigračných styčných dôstojníkov do tretích krajín, aby v kontakte s tamoj vonkajšími orgánmi bojovali proti e, imigrácii. E, považujem za nevyhnutne potrebnú spoluprácu týchto dôstojníkov so e, Frontexom. Potrebujeme nevyhnutne výmenu skúseností a najlepších praxí, aby sme sa takto dopracovali k efektívnej kontrole našich hraníc Ťažiskom spolupráce musí byť e, dôsledné e, vyjednávanie readmisných dohovorov či e, s východoeurópskymi krajinami alebo s africkými krajinami, pretože bez tejto readmisie bude v Európe panovať chaos. Niektoré štáty postupujú razantne, niektoré nie a má to dopady na všetky členské štáty, takže je tu akutne potrebné konať. Frontex musí byť posilnený a orgány členských štátov štátov musia e, byť e, takto zaangažované aj zo strany Európskej únie. Ďakujem, slovo má pán Segedy. Ďakujem za slovo. A ľudia, no, pokiaľ ide o ten zámer, pre nás je dosť nepriateľné to, ako vlastne sa tu narába s otázkami pristahovalectva. Vlastne vytvorenie toho e, nového strediska, ktoré by mohlo vzniknúť, vlastne by v podstate napomáhalo ilegálnej migrácii. Ide nakoniec aj ten terminologický aspekt, čo sa má nahradiť čím, v podstate si myslím, že ide tu o zimňovanie e, určitého nezákonného postupu zo strany týchto imigrantov. Asi by už e, malo byť dosť takýchto ústupkov zo strany Európskej únie. V podstate zdá sa, že Európska únia je karikatúrou samej seba a vlastne Európsky parlament duplom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nasledujúcim rečníkom je pán Brons. Pozmeňujúci návrh vlastne umožní výmenu informácií, výmenu informáciu, aby sa dokázal, podarilo zvládať nezákonnú migráciu. Ja si myslím, že by bolo lepšie ju zastaviť. Vychádzam teda z toho, že vlastne produkt našej kultúry a vlastne aj európskej kultúry vlastne e, tam ide aj o to, aby vlastne keď tí, ktorí prídu do Európy ako migranti, už aspoň v tej druhej generácii sa stali ozaj Európanmi, ak nie hneď v tej prvej. Takže keď sa pozrieme na prílev populácie z tretieho sveta do Európy, tak vlastne to nie je obvykle dočasne, ale trvalo. A takto to bolo nakoniec za posledných 6-10 ročí. Ďakujem. A teraz tu je pani Moraes, nech sa páči. Dámy a páni, myslím si, že pokiaľ ide o túto migráciu, mali by sme sa venovať tým veciam, ktoré sú hlavné a najdôležitejšie. Samozrejme, každý by mal právo na to, mal mať právo na to, aby každý mohol vo svojej vlasti žiť dôstojným spôsobom. A preto by bolo vo svete treba pod, vytvoriť také podmienky, aby sme tu nemali nejaké e, štáty aj kategórie. Hej? Maďarsko, ak teda môžem nadviazať tu pred, na predchádzajúcu myšlienku. U nás vlastne to zdravotníctvo je na pokraji zrútenia, pretože maďarskí doktory odborné zdravotné sestry. Proste žiaľ, Bohu, teda žiaľ z dôvodov ekonomických sú nútení migrovať po EÚ, napríklad vycestujú do Veľkej Británie a tak ďalej. Čiže je potrebné preskúmať túto situáciu a vlastne vystúpiť proti takýmto trendom. Možno by bolo dobre zaviazať členské štáty, aby zabezpečili patričnú životnú úroveň e, takýmto vysoko kvalifikovaným lekárom a zdravotným sestrám. Ďakujem. Ďakujem pekne a slovo dostáva komisia. Pani komisárka Malmström, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Oh, ďakujem veľmi pekne. A hoci to debata nemusela ukázať, a veľmi dobre chápem, pán zemera, že silne podporujete, že máte silnú podporu pre váš návrh a chcem vám zablahopriať k tomuto čo ste zosiahli, pretože ukazuje to, že ste urobili naozaj veľmi dobrý kus práce. A opätovne chcem iba zopakovať svoju radosť z toho, že ste, že ste zdôraznili ten rozmer ľudských práv v rámci tohoto návrhu. Chceme zabezpečiť, aby všetky relevantné aspekty, predovšetkým aspekt ľudských práv, boli považované za dôležité, aby sme ich brali do úvahy, keď budeme posudzovať konkrétnu krajinu alebo región a budeme ich brať do úvahy, keď budeme podávať správy o situácii v oblasti nepravidelnej migrácie v danej krajine alebo v danom regióne, pretože veľmi dobre vieme, že tu je jasné prepojenie medzi situáciou v oblasti ochrany ľudských práv a celkovom objeme migrantov alebo azylantov z danej krajiny. To je veľmi, dôležitý, veľmi dôležitá korelácia. Rovnako je to vlastne úloha, ktorú bude robiť orgán alebo úrad pre podporu azylantom. Bude robiť informácie informácie o krajine pôvodu a o smerovaní. A e, styční dôstojníci budú mať na starosti udržiavanie kontaktov s orgánmi hostiteľskej krajiny, tak aby e, aby sme dokázali pôsobiť preventívne proti nelegálnej migrácii a bojovali proti nej. Zároveň samozrejme kompletné posúdenie situácie v oblasti ľudských práv danej krajine nebude v ich kompetenciách, nedokážu to spraviť, ale je to vysoko na našom programe a vďaka vášmu návrhu sme dokázali zlepšiť náš návrh a teším sa na vaše hlasovanie zajtra. Chcem poďakovať vám, ako aj tieňovým spravodajcom za veľmi dobrý kus práce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. No a teraz dávame slovo pánovi spravodajcovi, pán Diaz Demera. Máte dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Rovnako chcem poďakovať aj e, vám, pani komisárka, za vaše slova. Rovnako ďakujem aj za vaše odhodlanie a za ochotu prijať kompromis. Opätovne chcem potvrdiť e, svoju odhodlanie, svoje odhodlanie kráčať ďalej po tej ceste, ktorú ste naznačili. Dnes zaznelo 18 vystúpení k tejto téme. Vystúpili e, v parlamentné skupiny, tie vo veľkej miere podporili túto správu. A práve preto e, chcem povedať, že chcem ešte raz veľmi emotívne poďakovať za, toto, za túto spoluprácu, pretože veľmi aktívne spolupracovali, obohacovali a posúvali ďalej tie dôležité a kľúčové aspekty, ktoré sa nachádzajú v tom konečnom znení. No a na záver chcel by som odkázať na kapitolu o ľudských právach – na orgán, ktorý má podporovať azylantov, orgán pre podporu azylu a zároveň aj na vysokého komisára OSN pre utečencov. V, takejto, v takomto širokom parlamente a v takomto komplexnom zložení rôznych názorov nie je povinnosťou nájsť absolútny súhlas. A práve preto treba hľadať úsilie tých, ktoré, úsilie, ktoré vyvinuli tí, ktorí chcú dosiahnuť koncenzus, väčšinový koncenzus. A vážení kolegovia, toto sa nám naozaj podarilo z pozície stredopravej strany, z pozície e, demokratov a kresťanov. Chcem veľmi jednoznačne sa vyjadriť v podporu a svoju silnú podporu e, slovenému spojeniu nepravidelná migrácia. A chcem povedať, že z právneho pohľadu, zároveň zo semantického pohľadu tohoto slova a zároveň z etického pohľadu je tu potom dôležitý aj kontext so slovným spojením nelegálna migrácia. A preto to musíme rozlišovať a odlišovať do dva kontexty. Chcem poďakovať všetkým kolegom, všetkým tým, ktorí e, vystúpili, hoci tu boli isté názorové rozdielnosti. Ďakujem veľmi pekne. Tým pádom končím rozpravu a hlasovanie sa uskutoční zajtra. Milé kolegyne, milí kolegovia, nasledujúcim bodom eh, na programe